Z druhého to toto je citát, nelegálny výrub zodpovedá za približne petinu emisí skleníkových plynov produkovaných človekov, to je viac ako všetky svetové lode, lietadlá, vlaky a automobily spolu. Je to tiež existenčné a hrozba pre pôvodné obyvateľstvo a biodiverzitu. A dovolte mi ešte, aby som citoval ďalšie noviny. Ekonomist tentokrát z 23. augusta tohto roka a citujem len tým, že menej stromov roku, alebo víš, že sa vyrúbalo v Brazílii 2003 až 2012 mene stromov, tak Brazília už ušetrila 6 krát viac CO2 ako ultrazelené Nemecko v rovnakom období pomocou jedného z najdrahších režimov obnoviteľných zdrojov Európy. A to a, pred, a teda ukazuje to, že ochrana životného prostredia sa len ťažko dá niečím nahradiť. A to len zdôrazňujem význam ochrany životného prostredia pre celý tento program. Dovolte mi tiež ešte uviezť dve čísla. Hodnota nelegálne vyrúbaného dreva eh, sa odhaduje na približne 100 miliárd európskych dolárov každý rok. Interpol minulý rok odhadol, že nelegálny výrub zodpovedá za 30 eh, globálnej produkcie. No a teraz prejdem k auditu, záverom a odporúčaniam. A predtým, predtým než prejdem k výsledkom auditu, by som rád stručne predstavil tému. Poviem, že program bol spustený v roku 2003, akčný plán FLECT, dva hlavné komponenty, doda, dodávky a dopyt, čo sa týka tej dodávateľskej strany, tak cieľ bol a stále je podporiť riadenie vlastných porastov v krajinách produkujúcich dreva. A keď sa pozrieme na stránku dopytu, tak chceme znížiť dopyt po nelegálnom dreve a dovoz nelegálneho dreva do EÚ. V roku 2005 systém FLECTA bol eh, vytvorený na dovoz istých eh, produktov z dreva krajín Mhm. VPA, dobrovoľné dohody o partnerstve z EÚ, no a VPA sú dohody medzi na jednej strane Európskou úniou a na druhej strane e, krajinami, ktoré vyvážajú drevo, zavezuje obe strany k tomu, že budú obchodovať len s legálne alebo legálnymi e, produktami z dreva. V roku 2003 až 2013 celkovo 300 miliónov eur alokovaných Európskou úniou dvoma kanálmi, na jednej strane všeobecným rozpočtom a na druhej strane EDF na druhej strane. No a samotný audit týka celého obdobia akčného plánu, takže audit v roku 2014. No a zameranie auditu bolo na riadenie akčného plánu, na tvorbu a ciele plánu a efektivitu akčného plánu FLECT. Teraz prejdem k výsledkom auditu ešte predtým, než prejdem k odporúčaniam. vyriešil akčný plán Flekta e, nelegálny výrub inovatívnym spôsobom? Áno, dokázal. Takže akčný plán je inovatívny. Prečo? Pretože spája obchodné iniciatívy s rozvojovou pomocou a tiež zapája partnerské krajiny. A jeho pokrok dosahovanie výsledkov podľa nášho názoru sa veľmi ťažko merajú a prečo kvôli absencii jasných cieľov a milníkov. A to je jeden z mnohých problémov, ktoré to má. Štyri krajiny, Grécko, Španielsko, Maďarsko a Rumunsko, zatiaľ neimplementovali plne nariadenie EÚ o dreve, ktoré bolo prijaté v roku 2010. Ako viete a všetci viete, že na trhu obchodný, obchodný, obchodná reťaz je len taká silná ako najslabší článok. Takže to znamená, že nelegálne drevo že stále sa môže dovážiť do EÚ cez tieto štyri členské štáty. Čo, čo súčasne Európska únia podporuje systém na to, aby krajiny produkujúce drevo na celom svete vežili len legálne, ho len legálne, alebo legálne drevo. No a niekto by možno namietal, že tu je istý protiklad e, alebo rozpor, pretože na jednej strane EU poučuje krajiny, ktoré produkujú dreva, aby to produkovali len reálne, zatiaľ čo stále umožňujeme, aby nelegálne uvané drevo sa dostalo a vstúpilo na trhy EÚ. Z komisia to určite spomenie, ale ja vás chcem informovať, že komisia uh, začala uh, postup pre porušenie proti všetkým štyrom členom v rôznych štádiách urobila e, priority e, komisia? E, celkom zrejme nie. Chýbalo, chýbalo tam vytvorenie priorit, čo znamená, že obmedzená finančná technická podpora bola rozšírená medzi viacero krajín a to zriedilo aj dopad podpory Na záver tam môžeme povedať, že celkovo e, podpora EÚ e, týmto krajinám nebola dostatočne efektívna. Hlavné projekty, ktoré boli e, preskúmané, boli problematické, obzvlášť pokiaľ išli zámer posilniť úlohu verejných orgánov, aj keď teraz len treba povedať, že SLECT posilnil organizácie občianskej spoločnosti Tiež sme prišli na to, že e, postup na e, ceste k delovaniu licencií je veľmi pomalý. Žiadna krajina produkujúca drevo to teraz e, nedosiahla takéto licencovanie podľa FLECT. Takže je tu nebezpečenstvo únavy týchto krajín, pokiaľ ide o uplatňovanie alebo stahu uplatňovať e, FLECT e, v aspektu e, neuspokojivých komisia ani pravidelne neinformovala o postupe v súvislosti s akčným plánom FLECT a chýbala to aj robustná databáza, čo je, myslím, problematické, ak nemáte potrebné údaje, ak ich nepoznáte. Je veľmi zložité realizovať vaše politiky prijala komisia očité iniciatívy. Áno. sa až je druhú polovicu roku 2014, kde sa eh, s auditom eh, začalo. Hm, samozrejme by som eh, nechcel hovoriť, že je tu nejaké prepojenie medzi týmito hm, aktivitami Takže e, chcem teraz prejsť k e, odporúčaniam e, z našej strany. Čo teda odporúčame? Poprvé, aby komisia si stanovila jasné ciele aj spôsoby, ako ich dosiahnuť pre obdobie 2016 až 2020. Druhé odporúčanie Komisia by e, mala trvať na prísnej implementácii nariadenia týkajúceho sa produkcie dreva vo všetkých členských štátoch. E, to robia momentálne práve týmito e, konaniami pre porušenie. Po tretie, treba viac využívať súkromné certifikačné orgány ktoré s dobrou reputáciou existujú a teda bolo by treba, eh, aby sa viac využívali. Po štvrté, ako som povedal, eh, vytváranie eh, priorít je veľmi dôležité, pokiaľ ide o krajiny produkujúce drevo. Myslíme si, že prostriedky EÚ by mali ísť práve tam, kde by efekt mohol byť maximalizovaný. Piaté odporúčanie komisia by mala začať podávať e, správy na dvoročnej báze o implementácii akčného e, plánu FLECT. Doteraz to chýbalo. No a posledné odporúčanie. Aktuálne hodnotenie by sa malo využiť na to, aby sa zlepšil aktuálny prístup. Pani Brconička, chcem len e, doplniť, že komisia akceptovala všetky odporúčania zo strany súdu. A pár slov na záver. Pracovný dokument, ktorý navrhol pán spravodajca, pán Celer. Pozrel som si odseky 7 až 17 a odporúčania, ktoré obsahujú a musím povedať, že sú veľmi presné ako sme sa aj my snažili v našej správe, sú úplne v súlade s našim auditom. A z môjho e, pohľadu sústredia sa na tie správne slabé stránky, ktoré treba, aby e, komisia ušetrila, e, Takže chcel by som mu zablahoželať k jeho pracovnému dokumentu. Ďakujem, pani predsednička. Ja ďakujem e, vám, pán Pinkston. a slovo dostáva pán Celer, spravodajca. Ďakujem pani predsednička. E, Prvé ďakujem e, pánovi Pinkstonovi z odbora auditorov a jeho spolupracovníkom za túto správu o nelegálnom ťažení dreva celkovo, aký vplyv má, e, to už pán Pinkston spomenul. Keďže sa e, práve začala klimatická konferencia v Paríži, táto téma je obzvlášť aktuálna. Po tom, čo som si prečítal túto správu, Ehm, myslel som si a zaujímavá téma, uvidíme, čo sa tam eh, deje. Najprv som bol teda deprimovaný a potom naozaj eh, nahnevaný, pretože eh, je to celkom zrejme, že medzi tým, čo požadujeme a o čom hovoríme, že sa má udiať a tým, čo, sa na, čo naozaj dosiahneme pomocou nášho konania, tam sú obrovské rozdiely. A mm, na tomto mieste by sme mali vnímať túto správu naozaj ako podnet na to, aby sme sa zaoberali touto témou hlbšie. Nejde eh, len pre, eh, o hospodárske eh, škody, škody 10 až 15 miliónov dolárov strácajú tie krajiny, ktoré trpia na nelegálnu ťažbu dreva strácajú veľa na daniach, ale pán sem povedal, že to je obrovský obchod, s e, objemom 100 miliard dolárov ročne, takže môžeme očakávať, že za tým nie sú e, drobní e, drevorúbači, ale že tam je úplne iná organizácia, ktorá je za to zodpovedná. A nejde tu len o drevo, ale ako pán Pinkston tiež spomenul, aj o život, právo na život domorodcov, biodiverzitu a napokon aj ochranu klímy celej planéty. Zámer, e, ktorý e, tu bol v roku 2003, teda pomocou úprav a cieľov s partnerskými krajinami, e, dospieť ku konkrétnym výsledkom, bol určite správny, avšak v tlačovej správe napísal dvor auditorov, že Európska únia si musí urobiť poriadok aj u seba doma. Štyri krajiny to ešte stále eh, nezrealizovali. Toto nariadenie z roku 2010. Eh, po piatich rokoch by som si myslel, že eh, sa to už malo dávno zmeniť. Mali naozaj dosť času to dobehnúť a medzičasom čítam správy, že aj z európskych e, e, krajín e, je na trhu nelegálne ťažené drevo, aj zo susedných krajín. Prichádza drevo, ktoré je nelegálne ťažené v rámci nástroja na podporu susedstva. Sa mu dostáva podpora, napríklad v prípade Ukrajiny je to tak aj iných krajín, takže naozaj je potrebné e, e, združiť e, zodpovednosť z rôznych oblastí a venovať sa tomuto problému. Problém príslušnosti som práve spomenul, takže Zamiaľ ma, ako sa tu postupuje v rámci komisie. Generálne riaditeľstvo DEFCO je zodpovedné za správu prostriedkov a zaoberá sa dohodami s e, krajinami AKT, e, s Guajanou a s Hondurasom. Generálne riaditeľstvo e, pre životné prostredie sa zaoberá tými s azijskými krajinami. Obe generálne riaditeľstva zdieľajú zodpovednosť pre latinskoamerické krajiny. Európsky lesnický inštitút sa zaoberá facilitou FLECT A potom je tu ešte aj e, problém AKT e, Select zo strany e, Milí priateľa, to hádam nie je pravda. Raz bol jeden z nami trans, pruský generál, ktorý hovoril, že teda je dobré postupovať oddelenie pre najlepší výsledok, ale boli tu investované e, mnohé e, peniaze, ale nedosiahol sa takmer žiaden e, výsledok. V prípade dvoch krajín sme sa dopracovali blízko k dohode o partnerstve, viac nič. Pán Pisten spomenul napríklad Brazíliu a jej úsilie boji proti nelegálnej ťažbe ale ak to bolo takto pred desiatimi rokmi, že za minútu v Brazílii e, e, zmiz, e, zmizli štyri futbalové ihriska tropického lesa. Teraz je to za minútu jedno futbalové ihrisko časti aj tvrdými prostriedkami proti tomu boju, ale stiažujú sa, že dostávajú veľmi málo podpory aj materiálnej boli by radi, keby e, sa urobilo toho pre nich viac, e, ich e, úspešnosť by bola väčšia, takže tieto prostriedky by sme mali naozaj nasmerovať tým, ktorí naozaj niečo robia proti nelegálnej ťažbe dreva, nelegálnemu ničeniu lesov. Nede tu iba o dažďové pralesy. Počuli sme aj o iných krajinách, čo sa tam deje, napríklad v prípade Ruska tam e, zmizli e, e, lesy o veľkosti malých spolkových krajín. Budú potrebné stovky rokov na to, aby sa tieto oblasti zregenerovali. Takže toto je téma, ktorá by mala sa prepojiť aj s inými oblastiami politík pri uzatváraní napríklad partnerských dohôd v rozvoji pomoci. To treba započítať zohľadniť do hôd, alebo do, do prípade hôd o voľnom obchode s veľkými e, e, hráčmi na tomto poličí už ide o Čínu, Indiu, Japonsko alebo Rusko. Treba s nimi diskutovať. India, tam treba, aby tam téma dreva zohrávala úlohu. K návrhom a odporúčaniam e, dvora auditorov som si e, dovolila ešte niekoľko doplniť s prozbou o ich zohľadnenie. Ešte raz srdečne ďakujem za vašu správu, ktorá nám e, veľmi dobre popísala problém, ktorý si vyžaduje riešenie práve vo svetle tej aktuálnej e, diskusii, ktorá prebieha na medzinárodnej e, scéne. A ešte raz ďakujem pánovi Olivierovi Sotiemu a, a asistentovi Lukasovi Rachemu za ich spoluprácu a e, podporu. Ďakujem. Ďakujem. Nevidím, že by sa hlásil niekto do diskusie. A kolega Čárnecký a kolegyňa Šuvin, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Veľmi stručne. Takže ďakujem pánovi Celerovi za veľmi konkrétnu, e, e, no, konkrétny a veľmi dôležitý pracovný dokument. A chcel by som poďakovať aj pánovi e, Pinkstenovi za jeho osobitnú správu. Čo je tu dôležité, je, že je treba, aby Európska komisia zohľadnila 4 kritéria, ktoré by sa potom dali ľahko implementovať. Európska komisia musí lepšie koordinovať e, boj proti nelegálnemu, nelegálnej e, ťažbe. Moja otázka, e, ktorá je myslím dôležitá a vyplýva z toho, čo povedal pán Celer, je prečo je takýto chaos e, na generálnych rejiteľstvách e, Európskej komisie. A... Ne, nerozumiem tejto situácii. Ďakujem. Kolegyňa Šuli, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, tiež by som chcela povedať, že táto správa pána Celera je veľmi dobrá je e, dosť veľa problémov, ktoré sa spomínajú v tejto správe. E, nariadenie z roku 2010 ešte stále nebolo implementované e, štyrmi členskými štátmi. To považujem za veľmi zaujímavé. Prečo európske inštitúcie nepostupovali agresívnejšie v tejto oblasti? A tiež by ma zaujímalo následovné koľko e, e, z tohto e, nelegálne ťaženého dreva môžeme nájsť v členských štátoch. Aké sú čísla? Približné množstvo nelegálne ťaženého dreva, ktoré prichádza do EU z iných krajín, poznáme. To vedie tiež k ekonomickým škodám firmám v Európskej únii firmám, ktoré obchodujú s legálne vyťaženým drevom. legálne vyťažené drevo je určite drahšie než drevo e, prichádzajúce do EÚ, pričom ktoré teda bolo vyťažené e, nelegálnym spôsobom. A ďalšia vec. Ako chcete e, zvýšiť certifikáciu, posilniť certifikáciu, tá by nám mohla pomôcť problém nelegálne ťaženého a importovaného dreva. Ďakujem, kolega Gerbrandy. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A ďakujem, pán Pinkston, za vašu jasnú prezentáciu správy. A chcem poďakovať pánovi spravodajcovi Celerovi za jeho správu takisto. Dosť často diskutujeme o otázkach, ktoré nemusia mať veľký vplyv na zvyšok sveta, ale predsa len diskutujeme o nich. A ja myslím, že my pán Pinkston e, spomenul veľmi jasne, e, ako dôležité je nelegálne ťaženie dreva, e, tá, tá enormná škála, na ktorej sa praktizuje obrovská strata diverzity, príjmu a vplyv na klímu Eh, sú naozaj obrovské, takže tento problém je veľmi veľký. Ale napriek tomu, keď si čítam správu Dvora auditorov a vidím, že po 12 rokoch snahy o vytvorenie tohto systému FLECT eh, sa toho eh, veľa nedosiahlo, to, je, to ma naplňa viac než obavami Nechcem už opakovať to, čo povedali kolegovia predo mnou. Mám len e, pár jednoduchých otázok. Poprvé, keďže e, e, nebola tu žiadna certifikácia z tých posledných 12 rokov, je nejaká vyhliadka na získanie takéto certifikácie, ak áno, o ktoré krajiny ide. Po druhé, Viem, že komisia začala pracovať na svojom vlastnom e, hodnotení flektu minulý rok a e, plánovalo sa, že táto správa bude zverejnená minulý mesiac v oktobri, takže možno by nám mohla komisia e, vysvetliť, v akom štádiu sa to momentálne nachádza. Viem, že dostanem odpoveď, že musím čakať na toto hodnotenie, ale má tento systém FLEG nejakú budúcnosť, ak po 12 rokoch je tak ťažké eh, ho naozaj eh, zrealizovať? Možno by sme z toho mali eh, vyvodiť nejaké závery. A na záver, pani predsednička, som rád, že nariadenie o dreve pán Pixton spomenul tiež. Pochopil som to tak, že sa začali konania pre porušenie. Možno by komisia mohla povedať niečo o aktuálnom e, stave aj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za to, že ste sa tu vlastne vyjadrili ako predstaviteľ vášho výboru, výboru pre životné prostredie. Vždy ste vítaní. Za komisiu dostane slovo pán Ridolfi. Nech sa páči. A odpovedajte prosím už aj na otázky, ktoré po ktoré sa spýtali kolegovia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť odpovedať na vaše otázky. My sa vždy snažíme. Chcem sa teda poďakovať za otázku, za prezentáciu správy. Ďakujeme týmu účtovného dvora za hĺbkovú prácu, ako ste povedali, akceptujú sa tie odporúčania, čiže podporuje sa to, čo sa od nás očakáva, že sa zlepší. Toto je teda prvá vec, ktorú sme chceli mi spomenúť. A takisto sa chcem poďakovať spravodajcovi, pánovi Zellerovi za jeho správu. A teraz sa budem venovať viacerým otázkam, ktoré vyvstali z týchto dvoch prezentácií, ako aj z niektorých otázok, ktoré sa spýtali ctení poslanci tejto miestnosti. Spomenuli ste FLECT. FLEKT je komplexným snažením. Cez FLEKT sa dosahujú nielen výsledky, čo je dôležité, ale vlastne to znamená aj to, že ten dialog, politický dialog, ktorý tu máme s krajinami ohľadne procesu VPA, je politickým dialogom politickej roviny ohľadne korupcie, ohľadne právneho štátu, demokracie, dodržiavania minory, takže je tu viacero vecí, ktoré sa ohľadne flektu dejú a netýka sa to iba tých finálnych výsledkov fleku. A je to veľmi komplexná snaha. Myslím, že tá posledná veta, ktorú ste vy uviedli, možno budeme musieť vyvodiť nejaké závery, pretože je veľmi komplexná a ten mandát je niekedy prekvapujúci. Štyri krajiny EÚ neimplementovali nariadenie o ťažbe dreva. Chcem povedať, že neviem, kde sa nachádzame. Potrebujeme vyčkať ten postup pre porušovanie dodržiavania pravidel a sú tu určité lehoty, ktoré treba dodržať. Po druhé, flet sa ťažko meria. Dá sa merať korupcia? Alebo boj proti korupcii? <coughs> Je to ťažké, pretože vlastne právnosť sa nedá merať. A ťažko sa kvantifikuje, ak môžem to tak povedať cez tú otázku, že môžeme kvantifikovať, koľko vlastne predstavuje to nelegálne ťažené drevo, ktoré sa dochádza do Európy. To sa ťažko dá povedať. Inak by sme mali nejaký systém merania na hraniciach, ale predsa len sa snažíme mať overené postupy. Ide tu aj o deforestáciu. To je jedna z hlavných príčin, ktorá tu bola tak eh, dobre spomenutá zo strany predkladateľa správy, a kde sa citovali vlastne noviny. Snažíme sa mať takéto overené postupy v lesohospodárstve, pretože to je tak blízko k vlastne e, k každodennému životu ľudí, ktorí žijú z lesa. A teraz pár detajlov. Hovorilo sa, že nie sú priority. Že máme veľa vecí, na ktoré sa sústredíme. Je 15 krajín v rámci VPA, tej dohody o dobrovoľnom partnerstve, a ja vyrokúvam vám jednu z nich a osobne sa dohľadám o druhú. A je pravda, že máme určité rozpoltené e, právomoci, viaceré generálne riaditeľstva sa venujú viacerým otázkam, ale je tu kohezia. To preukazuje iba, že služba, jednotlivé služby na komisii sa vedia takýmto spôsobom zosúľadiť ale VPA ako také je veľmi komplexným postupom. Ak sa pozrieme na VPA, začali sme tie rokovania napríklad v roku 2005. Niektoré teda z nich, tie prvé z nich, boli uzatvorené v roku 2005 a potom tu ešte máme implementáciu VPA, týchto dohovod VPA, čo je vlastne jeden z tých hlavných výsledkov flektu. A Niektoré z nich začali iba v roku 2010, takže máme iba 5 rokov a VPA obsahuje úpravy legislatív v niektorých krajinách, aj pokiaľ ide o ústavné otázky. Hovorili ste o FIO. Takisto robíme aj dobrovoľné, dobrovoľné usmernenia k tejto problematike, pretože to súvisí vlastne o otázku, že kto je majiteľom pôdy. To je vážna diskusia. Tu v parlamente sme už hovorili napríklad o kradnutí pôdy. Niektorá z tej legislatívy je veľmi komplikovaná a potom vlastne je tu ešte aj ten proces komunikácie s verejnými úradmi, ako to bolo spomenuté, ale aj s občianskou spoločnosťou. Takže chcem zopakovať, že dobrá správa vecí verejných je jedným z najdôležitejších produktov a ja vám to môžem dosvedčiť. Každý rok potrebujeme, napríklad keď sa stretnú naši európsky ambasádori v týchto krajinách programu FLED a ja mám špeciálne stretnutia s týmito veľvyslancami, môžem vám povedať, že oni prichádzajú k nám a hovoria, pokračujeme v tomto, pretože vlastne to, že máme VPA alebo FLEG, to, že sa začal takýto dialog, to nám dáva veľkú možnosť hovorenia o boju, boji proti korupcii a právnom štáte. Komisia vo všeobecnosti víta odporúčania, ktoré robí účtovný dvor. Niektoré z tých odporúčaní už boli implementované a budeme pokračovať v tom, kde sa identifikujú vlastne možnosti. Pán Pinkston. chcel som povedať, že my sme to neurýchlili, ale sme radi, že to prebehlo vlastne v súlade s vašim výborným auditom. Komisia chce podporiť krajiny, s ktorými spolupracuje na úrovni programu FLEČ, čo možno najefektívnejšie. Naši právnici túto frázu naštilizovali a chcem povedať, že ja ako veľvyslanec bývalý FLEG je nepostradateľný ako nástroj našho partnerstva s krajinami. To znamená, je veľmi dôležitý, ale ťažko sa kvantifikuje, že čo dosiahneme. A je to pravda. Zatiaľ ešte nemáme drevo, ktoré by malo pečiatku, flet. Blízko sme pri tomto stave v krajinách ako Indonézia a Ghana. Chcel by som zdôrazniť, že regulácia o ťažbe dreva ako taká ja ju teda považujem za jednu najdôležitejších výdobytkov fletu, pretože vlastne e, prinieslo to výsledky a to je veľmi dôležitá záležitosť. Aj tu vidíte, že niektoré európske krajiny ešte musia dobiehať prácu na legislatívnej úrovni. Takže treba si povedať, že ide tu o zále- ten flek, to je záležitosť nielen Európskej komisie, ale aj členských krajín. To znamená, všade, kde máme takýto akčný plán FLEK tak tam spolupracujeme vlastne s ambasádami našich členských krajín, aby sme pretlačili tento proces. Takže predstavte si tú intenzitu tých nástrojov, ktoré my uplatňujeme, peniaze, ktoré dávame do flektu. A máte pravdu, ešte stále nemáme drevo s pečiatkou. Prečo? Pretože je tu inštitucionálna komplexnosť, legislatívna komplexnosť, operačná komplexnosť a aj to, že aký vlastne sú tam okolo toho tie zúčastnené strany. Snažíme sa zlepšiť predovšetkým efektívnosť hospodárne týchto akčných plánov. Vychádzame zo správy súdneho dvora, ako aj pokiaľ ide o evaluáciu. Takže tá evaluácia, dostali sme nedávno prvý návrh, rozpracúvame tento prvý návrh, ja dúfam, že toto bude dať zverejniť v januári, toto, táto evaluácia. To je veľmi dôležité, pretože že je tu nedostatok určitých údajov, budeme musieť vychádzať z veľmi podrobnej evaluácie na to, aby sme otvorili diskusiu o tom, že čo vlastne vo flekte chceme ešte dosiahnuť. Chceme dosiahnuť pracovný dokument no ako výsledok toho auditu a tej diskusie o evaluácii, aby sme navrhli, že aký bude najlepší spôsob postupovať ďalej. Nielen pokiaľ ide o tých 15 krajín, pre všetkých pre všetkých, pretože je to také ťažké, keď nám tu hovoria veľvyslanci, že je veľmi dôležité nájsť spôsoby a peniaze na to, aby sme vyprodukovali nejaké výsledky. Tento akčný plán FLECT je rám, politický, alebo rámec politický, to chcem zdôrazniť, je to rámcový program, ktorý má viesť k viacerým výsledkom a politickým výsledkom a vlastne bol úspešný, pokiaľ ide o mobilizovanie politickej pozornosti, pokiaľ ide o túto problematiku. Je to spoločný projekt medzi komisiou a členskými krajinami, partnerskými krajinami a chceme, aby tento akčný plán FLEG bol implementovaný. Teraz tie vaše otázky. pokiaľ ide o tie kritéria pri prioritách. Tých 15 krajín, ktoré chceli vstúpiť do VPA, na to sa sústredíme najviac. To je vlastne hlavný cieľ. Máme aj iné ciele. A zvažujeme to v rámci evaluácie koordinácia boja ohľadne nelegálnej ťažby dreva. Koordinuje sa to veľmi dobre na úrovni komisie, ale bohužiaľ musím povedať, že vlastne sú to kroky krajín, kde policia má e, lepšie presadzovať právo a to jednoducho v kontraste s nedostatkom kapacít, ktoré máme. Môžeme, môže sa nám dariť VPA, ale keď policia v danej krajine ak právny štát tej krajine konkrétnej, ak tá korupcia je veľmi kritická, tak sa nám nepodarí uspieť v boji proti nelegálnej ťažbe dreva, keď všetko je nelegálne v takej krajine. A na záver chcem povedať, že sme skutočne tieto odporúčania si pozreli a sú tu jasné ciele pre rok 2016 až 2020. Áno, toto vyhodnotenie nám pomôže jasne to ob, objasniť a implementácia tohto nariadenia, áno, máme tu ten postup pre porušenie pravidel, certifikácia súkromná, áno, súhlasíme. Vlastne už sme začali identifikovať kritéria a pracovné modality v tejto oblasti a pokiaľ ide o evaluáciu, na to, aby bola úspešná, budeme o tom čoskoro hovoriť s členskými štátmi, na to, aby sme mali kolektívnu reakciu medzi komisiou a členskými štátmi. Ďakujem pekne, pán Pinkston, na záver. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nemusím k tomu veľa dodávať Možno iba toľko, že doplním to, čo tu odznelo zo strany, generál, eh, zo strany riaditeľa ohľadne postupov. Pár detajlov. Hovorili sme o Španielsku, Rumunsku, Maďarsku a Grécku. Takže kde sme? Pokiaľ ide o Španielsku a Rumunsku, tak ten postup ešte stále iba na prvej úrovni. To znamená, že formálny list bol zaslaný upomienkový list bol zašlaný týmto členským štátom. Pokiaľ ide o ďalšie dve krajiny, Maďarsko a Grécko, tak tam ten postup je po fáze číslo 2, to znamená, stanovisko je zaslané 22. bolo zaslané 22. oktobra na to, aby som vás teda informoval. Ďakujem vám veľmi pekne za váš záujem o tejto správy a dúfam teda, že nám to veľmi pomôže v našej práci, ale že to pomôže aj komisii. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za vašu pozornosť. Pán Celer na záver. Pán Ridolfi povedal, že FLECT je politickým projektom. Ak je tomu tak, a nechcem to spochybňovať, že to má veľký politický význam, tak to musíme aj politicky stanoviť ako prioritu a nemôže to pokračovať tak, ako to bolo doteraz. Potrebuje to jednoducho inú rovinu. Doposiaľ boli tie výsledky iba marginálne a 300 miliónov eur bolo vyplatených. Napríklad nie je tu ani dobre zadefinovaný rozpočet. Financovanie prichádzalo z časti z všeobecného rozpočtu, z časti z Európskeho rozvojového fondu, potom z finančného nástroja pre rozvojovú spoluprácu z bilaterálnych a regionálnych geografických alebo tematických programov, ako aj z európskeho nástroja pre politiku. Takže tu sa vlastne tieto peniaze takto ako keby premrhávajú. Takže ak sa pozrieme na medzinárodnú úroveň, a uvidí, ak vidíme, že EU chce byť lídrom v tejto oblasti, v oblasti klimatických otázok. Ak, bude to smiešne, ak my sami nevieme jednoducho si upratať vo vlastnom dvore. Tak potom aj tí, ktorí hovoria o nariadení, alebo tí, ktorí neimplementovali toto nariadenie o ťažbe dreva, tak jednoducho musia byť sankcionovaní. sú tu veľké zisky z tohoto nelegálneho výrubu dreva, pretože kontrola nie je dobrá. A keď je tu tá cesta dobrovoľnosti, ktorá nevedie nikam, tak potrebujeme záväzné opatrenia, ktoré vlastne to celé uvedú do správneho rámca a potom už nebudeme hovoriť iba ty, ty, ty, ako doteraz, ale bude to trochu vážnejšie. Takže musíme ešte viacero vecí doriešiť či na internej úrovni, ale potom rovnako aj pokiaľ ide o našu snahu. Viaceré z tých vecí už boli spomenuté. Musíme bojovať na viacerých frontoch a chceme dospieť k nejakému riešeniu. Jeden unilaterálne riešenie ne, nepovedú nikam, ale musí to byť aj záujmom komisie vo všeobecnosti, aby táto téma nebola prenechaná iba niektorým, ale aby sa to jednoducho stalo jednou z priorít komisie, pokiaľ ide o riešenie tejto otázky. Vlastne ešte pani Ajala sa chcela vyjadriť. Ja v súvislosti so správou pána Celera som chcela povedať jednu vec. Tá správa je priam dokonalá. Nemali by sme tu hovoriť o nejakých chimérach, pokiaľ ide o to, čo povedal pán Pinkston. Máme tu predsa ešte 4 členské štáty, ktoré neimplementovali toto nariadenie a ja dúfam, že náš štát urobí patričné opatrenia a hoci momentálne máme voľby, tak si musíme uvedomiť, že máme ešte stále veľa štátov, ktoré implementovali toto nariadenie, ale predsa len neplnia tie výsledky to znamená, máme tu aj ďalšie členské krajiny, ktoré ešte stále dovážajú nelegálne vyťažené drevo z takých krajín ako Brazília, cez Amsterdamský prístav sa potom k nám dostáva veľké množstvo nelegálne ťaženého dreva, takže potrebujeme kontrolné mechanizmy, ktoré by fungovali, ktoré by boli účinné v tom zmysle, aby všetko, čo sa tu podpísalo, k čomu sa tejto krajiny zaviazali, aby sa to potom aj plnilo. Pretože samozrejme podpisom sa nevyrieši všetko. Pretože aj tie krajiny, ktoré implementovali toto nariadenie, stále dovážajú veľké množstvo nelegálneho dreva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ešte raz za to, čo ste tu predniesli, za vašu skutočne veľmi dobrú prácu. Teraz pokiaľ ide o kódex správania pre členov výboru, Corporate Europe Conservatory predložila štúdiu, kde vlastne bola naplnená naša štúdia životom pokiaľ ide o bývalých komisárov z Barozovej komisie číslo 2, čo robia? A to, ako sme ich prinútili dodržiavať etický kódex, či tie postupy no, dodržiavajú. Ďakujem pekne za návštevu pani Vicky Ken a hneď dáme slovo, aby nám um, povedal niečo o výsledkoch svojej práce. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne za príležitosť vystúpiť dnes na tejto na tomto fóre, skutočne si to veľmi vážim. No a ak neviete, tak Corporate Europe Observatory je výskumná skupina. Zaoberáme sa štúdiami a štúdujeme dopady lobbyingu na európsku politiku. Sme aktívnym členom aliancie Lobbying Transparency EU. No a zaoberáme sa viacerými otázkami, zaoberáme sa obchodnou politikou a lobbyingom, eh, poľnohospodárstvo a rovnako zaoberáme tým ako konflikt záujmov a vytečajúce dvere. No a všetci viete, čo znamenajú eh, tie dvere. To znamená, keď ľudia vstupujú a vystupujú do eh, kľúčových úloh v politike a či to vytvára konflikt záujmov a možnosť vzniku konfliktu záujmov. No a tie pečajúce dvere sú dobrým motivom. Sledujeme, máme Revolving Door Watch, ktorý sa zaoberá osobitnými pravidlami a komplikovanými pravidlami a ukazuje, poukazuje sa na to, či pravidla nie sú dostatočne silné alebo či sa dostatočne neaplikujú. Nerávno sme zverejnili správy o TTP, Revolving Doors, klimatické politiky a TTIP. A dnes samozrejme máme hovoriť o etickom kódexte pre komisárov a čo to musí hovoriť v tomto kontexte. My sme sa skutočne e, my sme sa skutočne zaoberali do detailov e, členmi komisie Baroso 2. No a ja e, predložím naše nálezy v tejto krátkej prezentácii, no a možno potom tá, po, po tejto prezentácii Zistíme, aby každý poslanec a člen výboru dostal kópiu tejto správy. Ja si myslím, že poslanci iste vedia, a členovia takto výborov vedia, ako funguje súčasný systém pre komisárov, ktorí vyšší z funkcie a chcú brie nové úlohy. To všetko sa deje v rámci etického kódexu pre komisárov. Oni musia eh, dostať autorizáciu pre nové zamestnanie, aké to nie je, nie je definované a to, čo z 18 mesiacov, ak zistí, že tam je preplnené na ich eh, bývalé portfólio, tak eh, vznikne ad hoc etický výbor, ktorý je požiadaný o stanovisko a ak eh, sa nenájde žiadne prepojenie na ich bývalé portfólio, tak generálny sekretariat na komisii vypracuje stanovisko, no a kolegium komisára na svojich každotýždňových týždňových Eh, rozhodne sa rozhodne o každom individuálnom prípade. No a ja vysvetlím, prečo si myslíme, že eh, tento systém je neprimeraný a nevhodný. No a dovolte mi, a, eh, pretože výsledky nášho výskumu 26 komisárov pustilo komisiu Barosa 2, či už v oktobri minulého roka, alebo krátko predtým, no a s nimi mali 98, možno teraz už 100, alebo takmer 100 nových úloh, ktoré a, e, normálne povolila komisia a z tých 98 a 37 šlo do ad hoc etického výboru, takže väčšina do, sa nedostala na šetrenie do tohto etického výboru a podľa nášho názoru e, jedna tretina z obchádzajúcich komisárov to je 9 z tých 26, prešli cez tie otáčajúce dvere do úloh za nejakých veľkých paciách za silnými prepojeniami na podnikanie a myslíme, že sú problematické a možno by sme mohli trochu vysvetliť, ja to trochu objasním v rámci mojej prezentácie, podľa nášho názoru minimálne 8 úloh, ktoré prijali komisári, nemalo byť povolených a, a patria sem mm, finančné korporácie ako Bank of America, Merrill Lynch a ďalšie finančné korporácie a patrí sem odchodno Gefarta a to je členstvo v predstavenstve, členstvo v predstavenstve podniku Proximusa, v minulosti belkakom konzultačné úlohy a mnohé ďalšie veci, ktoré podľa nášho názoru nemali byť povolené. Takže no, je viacero návrhov na reformy, ktoré vám teraz sa predstavím. Čiernym písmom vidíte, aká je súčasná situácia. A červeným písmom vidíte, aký je náš návrh na zmeny. Na no prvá vec, to je pomerne jednoznačné. Nám sa zdá veľmi zvláštne, že komisári majú nárok na SPE v troch rokov, rok, troch rokov, ale ich povinnosti podľa etického kodextu trvajú len 18 rokov. Oni musia dostať povolenie na nové úlohy počas 18 mesiacov. To sa nám zdá zvláštne a pomene jednoduché. Jednoducho sa dá odstrániť. Myslíme, že keď komisári dostávajú Eh, odstupné alebo nejaký dôchodok počas eh, troch rokov, tak by mali počas celého tohto obdobia žiadať o povolenie, majú mať nové úlohy. No, druhým návrhom je snahy riešiť čo si, to, čo si považujeme za nedostatočnú jasnosť súčasného etického kódexu. Nové pravidlá sú skutočne nejasné v tom, čo je a nie je povolené. No a v časťa revolving door vôbec nehovorí o konflikte záujmov a myslím, že to je jednoznačne problém. Nás to treba zmeniť, potrebujeme, aby sa explicitne uviedlo do konflikt záujmov a ak by bol tvrdší prístup k tejto oblasti, tak úlohy, ktoré sme predtým spomínali, by neboli povolené. Súčasný zákaz lobbyingu, e, ktorý je v súčasnom etickom kódexe. To tiež trvá len 18 mesiacov, takže opätovne je tam nesúlad medzi tým a medzi nárok mina, tie prechodné dávky. My si myslíme, že 18 mesiacov je príliš krátka doba na zákaz lobbingu pre týchto vysoko postavených európskych politikov. My Myslíme, že zákaz lobbyingu je až príliš úzko definovaný. Lobbying nie je vôbec definovaný v etickom kódexe a myslím, to e, založené až príliš špecializovanie na bývalom portfóliu komisára Malo by to byť, myslím, absolútne eh, na 3 roky a nemalo by sa to týkať len komisie, ale aj lobbingu a iných inštitúciách vrátane tejto. Ďalší návrh eh, sa týka procesu, procesu povoliť tieto nové úlohy. Hovoríme o ad hoc etickom výbore, ten som spomínala. Myslím, že tento orgán by mal malo nahradiť niečo veľa stabilnejšie, niečo úplne nezávislejšie, zložené z odborníkov na etické kódexy nominovaných členských štátov. Tento výbor by sa mal zaoberať všetkými úlohami, ktoré bývalí komisári príjmajú, nielen tými, o ktorých sa hovorí. Ja myslíme, že by to malo byť a pod, to mal mať tiež sekretariáta, s dostatočnými zdrojmi na šetrenie, prieskum. Na to, aby vznikol takýto nezávislý orgán, alebo keby vznikol takýto nezávislý orgán, by sme predišli e, situácii, ktorá panuje dnešie. Ten etický výbor je zložený z ľudí, ktorí, e, z ktorých niektorí tiež prešli tými otačajúcimi dverami, no a predišlo by sme situácie, že zamestnanci komisie alebo samotní komisári e, musia povoliť zamestnanie kolegov alebo bývalých kolegov. No a keď to robia tak tiež, že majú na mysli svoje vlastné kariérne možnosti v budúcnosti, takže je to náročný proces a nezávislosť by z toho vytvorila oveľa stabilnejší systém. A samozrejme, keby sme mali takýto nezávislý systém, tak by sme mohli rozšíriť eh, jeho pôsobnosť eh, nielen na etický kódex pre komisára, ale mnohé ďalšie oblasti a problémy. No a ešte záverečný hlavný návrh sa týka transparentnosti. A toto je screenshot zo stránky komisie, nedávno spustenej. Hm, to isté krok vpred, to isté informácie o nových komisároch, o nových úlohách, ktoré, ktoré zohrávajú uh, bývalí komisári, ktoré povolila komisia, ale pre nás informácie, ktoré sú tu poskytované, sú veľmi obmedzené, nie sú dostatočne detailné a myslím, že treba, aby ďalšie informácie boli zverejňované. A potrebujeme špecifické detaily o nových, eh, nové, no, novom pôsobení a potrebujeme tiež eh, presný názor ad hoc etického výboru. To teraz tieto informácie nie sú verejne prístupné, aj keď eh, to malo byť prístupné a, a keď tieto informácie sú dostupné prístupom k dokumentom v tejto oblasti verejného záujmu, treba to proaktívne, treba, aby komisia to proaktívne zverejňovala. No a my sme využili e, prístup dokumentov, zmeli to na živú databázu a chceme, aby komisia robila niečo takéto samotná a spoločným žiadostiami o transparentnosť a Európska ombudsmanka povedala, že treba, e, aby v tomto v tejto oblasti bola vyššia miera transparentnosti. Takže toto sú naše hlavné odporúčania možno predtým ešte než skončím, tak by som mohla prejsť tými ďalšími problematickými záležitostiami. Keď hovoríme o komisii, tak nie len komisári a pôsobenie komisárov vzbudzuje obavy z problému konfliktu záujmov. Myslíme, že personálny poriadok je príliš slabý na to, aby predchádzal konfliktu záujmov, keď sa nám nastupuje a aj odchádza z komisie, do, do komisie a z komisie. Vidíme tu tiež niektoré šokujúce prípady nedávno, alebo jeden predstaviteľ z DG Energy pracoval v minulosti pre ExxonMobil, nastúpil do DG Energy a teraz sa je na neplatenom voľne a pracuje pre veľkú, alebo teda na, na neplatenom voľne a v, tej, v rámci tejto veľkej ropnej spoločnosti. Pre Európsku radu neexistujú žiadne pravidlá a konfliktne zaujímaní pre predsedu Európskej rady a myslím, že by bolo dobré, ak by sa odporúčania pre komisiu prijali pre Európsku radu. No a keďže som v parlamente, musím povedať, že viem, že zajtra sa budete zaoberať vašou reakciou e, na správu Avko pána Gigolda a viem, že tam sú tiež isté odporúčania, ktoré sa týkajú konfliktu záujmov tejto inštitúcii. E, takže my súhlasíme so závermi, ktoré obsahovala správa, ktorú ste vydali vy minulý e, rok. No a myslím, že tie záverečné riadky tiež vystihujú našu pozíciu, že systém komisie je naklonený záujmom komisárov a to je veľká obava. No a my si myslíme, že je veľmi dôležité a nutné, aby etický kódex komisárov bol zreformovaný, pretože veľmi neskoro pre členov, bývalých členov komisie Barroso 2. Dúfame, že nie bude príliš neskoro pre Junkerovu komisiou a že sa príjmu kroky, ktoré sú nevyhnutné. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Mohli by ste nám niečo povedať k tým novým prípadom Revolving Doors, k tým 8 príkladom. Mohli by ste povedať k tomu, niečo k tomu, aké, aká, akú prácu sa snažili a kto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno, vieme, že tri žiadosti ehm, predložili komisári, ktoré <clears throat> neprešli alebo neukončili autorizačný proces. To znamená, že dostal sa to výboru, etického výboru ad hoc. Oni, ich to stanovisko bolo negatívne, tak to chápeme my. A generálny sekretariát na komisii to potom povedal komisárom a tí potom stiahli svoje žiadosti. To znamená, že tieto prípady eh, sa neobjavujú na stránke eh, transparentnosti komisie, pretože oni neukončili autorizačný proces a preto nie sú v zápisnici alebo protokole. A keď viete, môžem vám povedať presne, ktorí komisári to boli, ale neviem, eh, neviem nepoznáme viac detajlov, o tom, aké to boli úlohy. Tí dva komisáre boli Connie Hedegaarta. Mhm. Žiadala posta rovnako komisárka Vasiliu, dostala dva. No a viem, že ona sa rozhodla stiahnuť tieto žiadosti, keď dostala zamietavé stanovisko z ad hoc etického výboru. Koľko? 8 ktoré u, ktorých 8 bolo teda povolených. Ďakujem pekne. By som to povedal presne. Tieto posty a úlohy pani Vivien Redding, komisárka pre spravodlivosť a základné práva a občianstvo, ona mohla vstúpiť do predstavenstva Najastar teraz to ešte musí urobiť, ale to komisia povolila. Ona je Aqua Gefart v predstavenstve a rovnako je v predstavenstve kuratóriu Bertelsmanovej nadácie ďalej Sim Kalas, komisár pre dopravu. Ona sa venuje činnosti pre Nortal. Je to IT, spoločnosť, ktorá eh, funguje v pobaltských krajinách. Samozrejme je osobitným poradcom pre komisára Dombrovskisa a tu viacero eh, problémov, ktoré sa týkajú jeho úlohy osobitného poradcu, pani Nelly Cruz, eh, bývalá komisárka pre digitálnu agendu, je osobitnou poradkyňou pre Bank of America Merrill Lynch, a Karol de Gucht, bývalý komisár pre obchod, má povolenie pôsobiť v Belgakome alebo Proximuse. Ja myslím, že ešte nie je členom predstavenstva, ale belgická vláda to tiež povolila, takže ja chápem, že je to len otázka času. No, myslím, že zatiaľ nestúpila rovnako v pár finančných eh, spoločnostiach, vrátane CVC, čo má byť eh, tretí, tretia najväčšia skupina súkromného kapitálu na svete. Kolega De Jong teraz dostane slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, Ďakujem veľmi pekne aj Viete kam za jej správu o problematike konfliktu záujmov. Myslím, že sa to dá staviť to širšieho spektra a kódexu tento e, výbor. V minulosti ide komisiu vypracovať e, štúdiu o starom etickom kódexte. No a keď sa pozrieme na viacero štúdií, ktoré sa venujú etickému kódexu komisie, a ktoré sú stále platné a aktuálne, tak eh, je tam množstvo odporúčaní, ktoré neboli zohľadnené, odporúčaní, ktoré vyšli prvej štúdie, zadanie tohto výboru, eh, je to konflikt záujmov, finančné záujmy, personálne rozhodnutia a rodinné vzťahy a tak ďalej. Takže myslím, že otázka etického kódexu je stále veľmi relevantná pre tento výbor. Musí to byť zohľadené pri udelovaní absolutória a tiež myslím, že vstupu ku Givoldovej správe. No a čo sa týka Revolving Doors, spolu s ďalšími mnohými ďalšími poslancami. Ja som poslal list v novembri minulého roka novej komisii s viacerými návrhmi, jedné rozšírenie toho prechodného obdobia. Potom pokiaľ ide o nezávislosť eh, tohto eh, výboru, potom pokiaľ ide o transparentnosť eh, pri rozhodovaní a zákaz lobbingu. Obe obdobie mali byť rovnaké ako to prechodné. Nemáme ešte odpoveď iba tu z novembra, ktorá hovorí, že by to bolo príliš e, e, nákladné a e, nie nutné. Uzvlášť pokiaľ ide o transparentnosť, zaznelo viacero, viacero odporúčaní, ktoré neboli zohľadnené predsedom komisie a iba prednedávnom ombudsmanka napísala list predsedovi komisie, v ktorom hovorí, že z jej pohľadu je možné a je to aj v súlade s e, ochranou osobných údajov, aby e, sa prijal proaktívny prístup, pokiaľ ide o informácie o rozhodnutia týkajúce sa konfliktu záujmov. Myslím, že situácia je dosť závažná. Ak sa pozrieme na doterajšie reakcie komisie, nič nejde smerom ani eh, eh, teda eh, listu poslancov, listu ombudsmanky, ani teda tejto spomínanej správy. Veľmi málo toho bolo urobeného. Takže keď sa stretneme s komisárom Timmermansom, pretože to spadá do jeho zodpovednosti, bola by to veľmi dobrá téma na diskusiu s ním a mali by sme ho vyzvať, aby e, veci zmenil v, e, súvislosti, v e, mm, súlade s touto štúdiou. Ďakujem pekne. Kolegyňa Ayala Sender, nech sa páči. Ďakujem. Chcela by som poďakovať za e, tie informácie, ktoré ste nám poskytli. Reakcia mojich kolegov je dosť jasná. Hovoríme tu jednoducho o tom, že ste nám vlastne teraz už predložili pozmeňovacie návrhy, ale nevieme, aká je súčasná situácia. Rada by som vedela, z čoho vychádzate, z akých reálnych prípadov vychádzate, pretože nám tu poskytujete iba štatistické údaje a z nich vieme, že v niektorých prípadoch e, toto povolenie bolo udelené, v niektorých nie. V niektorých sa z nich stali v podstate poradcovia nových komisárov. V iných prípadoch tomu tak nebolo. V niektorých prípadoch by to dokonca bolo bývalo dobré, keby sa stali e, poradcami nových komisárov. Ale to, čo nám chýba, sú tie štúdie, konkrétne príklady. Pretože my potrebujeme poznať aj kontext, tie súvislosti, historické súvislosti, pretože tá prezentácia, ktorú nám e, vy ponúkate, obsahuje len pár pozmeňovacích návrhov, ale my tie návrhy predsa budeme pod, predkladať. Chceme teda vedieť, v čom spočíva e, táto štúdia, aké sú jej závery. Nechceme tu teda len nejaké kazuistické dôvody, ale nie, nechceme mm, si tu vypočuť, že niektorý úradník niečo nejako urobil. My chceme vedieť, z čoho ste vychádzali. Chceme vedieť, aké boli tie konkrétne prípady, ako sa e, v nich konkrétne postupovalo. Pretože ak nie, tak e, sa obávam, že tu budeme príliš rýchlo postupovať, že, budeme, že vlastne preskočíme túto štúdiu a hneď prejdeme k návrhom. Ja napríklad poznám konkrétny prípad jedného komisára, ktorý bol komisárom pre dopravu a potom sa stal poradcom jednej spoločnosti, ktorá sa zaoberala námornou dopravou. Takže e, zaujímavé ma konkrétnejšie informácie. Pokiaľ ide o tie e, 3 roky a 18 mesiacov, to, čo navrhujete, mi pripadá zaujímavé, ale to, čo e, e, navrhujete dodržiavanie tej trojročnej lehoty, e, tam si hovorím, či by nebolo možné to urobiť inak, nepočkať, e, kým nenastúpia do inej funkcie a keď nastúpia, tak už proste nedostanú ďalšie peniaze. To, čo im bolo e, určené pre prechodné obdobie. Prečo by to nemohlo takto fungovať? Ja chcem vedieť, ako budú fungovať tieto e, bezpečné mesiace, či ich je 18, alebo či ide o 3 roky. V podstate teraz chceme iba, aby tu existovala istota. Ja tiež ja si totiž myslím, že nemáme toľko ľudí, ktorí podporujú Európsku úniu. Ja som teda rada, e, e, že na týchto dôležitých postoch sú ľudia, ktorí chcú podporovať Európsku úniu, než e, je lepšie, než aby tam sedeli euroskeptici. Ale je škoda, že tu nemôžeme spomenúť aj tie ďalšie prvky. Vy sama totiž e, e, lobujete proti typu, čo je legitímne, ale ja s vami možno nesúhlasím. Takže každý tu lobuje za to, čo považuje za správne. To znamená, že ja tu chcem mať naozaj skutočné údaje a skutočné fakty, z ktorých ste vychádzali. Potrebujem poznať ten kontext. Kolega Teurer, ďakujem pekne. V prvom rade za to, že touto témou sa zaoberáme. Ďakujeme aj za tú zaujímavú štúdiu, ktorá bola predložená. Mám dve otázky. Na jednej strane v súvislosti e, s ukončením funkcie komisára Daliho sa diskutovalo o otázke, či e, komisár v tejto otázke alebo aj iní komisári by mohli byť v takýchto prípadoch lepšie ochránení. Moja otázka pre vás je, máte dojem, že pre komisárov je jasné, čo smú a čo nie? a či e, tu treba konať v budúcnosti, aby teda prakticky komisári nemohli byť dotlačení zo strany lobbystov do situácií, ktoré nie sú zlučiteľné s pravidlami. A ďalšia vec, ak som správne počítal, ale neviem, či som to tak e, správne mohol rýchlo zapísať, e, hovorili ste o 8 komisároch, ktorí, ktorí sa momentálne diskutuje ale napísal som si iba 4 mená. Mohli by ste spomenúť aj e, tých e, ostatných štyroch, alebo e, sú vám tie mená neznáme? Aby som oznámila, to bolo 8 úloh, ktoré majú 4 komisári. Ďakujem za vaše otázky. V prvom rade je mi ľúto, že nebolo možné mať dlhšiu prezentáciu, ale vypracovali sme veľmi obsiahlú správu eh, so všetkým, čo eh, sme prišli a celý ten proces, aby som vám oznámila, eh, bol taký, že sme e, sledovali zápisnice e, e, komisie v priebehu viacerých mesiacov a vždy, keď sme videli, že sa povolila nejaká nová úloha, žiadali sme informácie na individuálnom základe o tomto, žiadali sme o prístup k dokumentom a zabrali sme sa všetkými 98 prípadmi a všetko toto sme združili do jednej databázy s e, dovolením pani komisárky by som vám možno mohla posunúť e, link na túto databázu, je verejne prístupná a e, tam by ste si mohli pozrieť teda, aké informácie sme mali, je viacero komisárov. Tam išli napríklad, išli napríklad učiť, teda neboli to kontroverzné úlohy, ktoré na seba prevzali išli do sektoru školstva a podobne, ale niektoré e, boli sporné. Mám pár kópí, ktoré som mohla dnes rozdať, ale e, môj vlak meškal dnes a tak som ich nemohla napokon e, so sebou doniesť dnes, ale ak pani predsednička dovolí, tak by som vám ich postupila e-mailom. No a pokiaľ ide o tie 3 roky versus 18 mesiacov a čo je bezpečné obdobie, E, pre teda e, opustenie e, postu. Kodex správania sa myslím, veľmi vágný, pretože na jednej strane komisia hovorí niekedy, že povinnosť pre bývalých komisárov, aby konali s integritou, je kontinuálna, nemá nikdy prestať, ale konkrétne požiadavky, ktoré sú tu na, konkrét, na e, bývalých komisárov, čo robiť s ich e, novými úlohami, tie, mm, majú, tie trvajú iba 18 mesiacov. Takže e, tie konkrétne povinnosti trvajú len 18 mesiacov a tie ten prechodný poplatok 3 roky Títo komisári, ako vieme, sú naozaj eh, eh, na špičke eh, vo svojej oblasti. Niektorí pôsobia 15 rokov vo svojej sfére, majú naozaj veľmi široké šiete, siete znalosti, skúseností. Je ťažké predstaviť si tak dôležitú úlohu, ako je úloha komisára z mnohých pohľadov. Takže neočakávame od nich, e, aby e, tieto úlohy splňali iba 18 mesiacov, ale 3 roky by boli vhodným časom, keďže je to naozaj veľmi dôležitá úloha. E, zašlem vám túto databázu, môžete si ju pozrieť, ale určite vás zaujímal počet bývalých komisárov, ktorí sa stali súčasťou proeurópskych think tankov. To by pre vás mohlo byť zaujímavé. A, a otázka pána Toirera. Pán komisár Dali tiež e, žiadalo povolenie pre e, určité e, posty, to je tiež v našej databáze. Opäť spomenuli ste dôležitú otázku, či je dosť jasné, čo je a čo nie je povolené. To je naozaj veľmi dôležitá otázka. Opäť tu chýba jasnosť v mnohých definíciách. E, pravidlo konfliktu zaujímavého sa týka e, zamestnania. A čo to je? Je to iba platené, e, platený, platené miesto alebo aj neplatené? Nie je to jasné. Čo to znamená, je, že máte niektorých bývalých komisárov, ktorí majú úlohy v poradných orgánoch, think tankoch a podobne. A potom sú ďalší, ktorí sú e, ich súčasťou, ale zdá sa, že nežiadali o povolenie. Takže nie je to jasné, nie je to zrejmé. A dobrým príkladom je, že bývalý predseda komisie sa stal e, e, čestným predsedom čestného výboru European Business Summit je to e, obrovský, obrovské podujatie, ktoré združuje veľké korporácie, veľa komisárov. Komisia sa rozhodla, že táto úloha nepotrebuje povolenie, jednoducho iba akceptovali, že im to oznámil. Ale medzičasom e, tiež e, sa chcel stať členom v eh, dozornej rade madridskej eh, opery a tam žiadalo povolenie. Takže nie je to dostatočne jasné, čo je pokryté týmito pravidlami a preto hovoríme, že si myslíme, že všetky nové eh, posty by mali prejsť procesom povolenia a takto by sme sa zbavili tejto šedej, nejasnej sféry, ktorú tu máme momentálne. kolega eh, Stas. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcel by som poďakovať pani Kán za jej vysvetlenia. Ako už povedal pán Nistroj, tá štúdia, ktorú sme sami eh, eh, zadali a práca, ktorú ste vykonali vy a vaša organizácia, toho hovoria veľa o tých nedostatkoch aktuálnej úpravy Navrhujete aj možné zlepšenia. Budúci štvrtok sa stretneme s pánom Timmermansom, takže e, veľmi e, včas sme, sa o tomto diskuto- sme o tomto diskutovali a môžeme potom tie otázky postúpiť. Hovorili ste o e, ad hoc etickom výbore a pokroku, ktorý bol v tejto oblasti docielený. A spomenuli ste aj list pani O'Reilly, Európskej ombudsmanky. O e, tomto liste sme sa dozvedeli, teda o tejto korešpondencii medzi pánom Junckerom a pani O'Reilly a museli sme e, čakať dva mesiace na e, odozvu na každý list. Pani obudsmanka povedala, že došlo k pokroku, vy ste to tiež zdôraznili, ale by som chcel poprosiť komisiu, aby mm, pracovala aktívnejšie, aby e, stanoviska tohto e, výboru dala na internetovú stránku. Pani predsednička komisia je predsa prítomná určite sa ešte vyjadri v rámci diskusie a ja by som sa jej chcel spýtať následovné. Súhlasíte e, s vypovedou pani O'Reilly, ktorá hovorí, e, že je potrebné, aby komisia postupovala trošku aktívnejšie v tejto oblasti. Toto stanovisko ad hoc e, výboru by sa možno malo trošku preformulovať a musí byť zverejnené Treba sa tomu venovať aktívnejšie. Ja si myslím, že to je odôvodnená e, požiadavka. Ja sa chcem spýtať komisie, či s týmto e, súhlasí pani kolegyňa Martina Labajová, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Mm, beriem toto e, na vedomie a zohľadníme to aj v absolutóriu roku 2014 aj e, v našej výmene názorov s e, pán komisárom Timmermansom vo štútok to spomenieme. E, chcem byť trošku provokatívna teraz. V ideálnom svete samozrejme by sme mohli použiť zdravý zviacký rozum pri rozhodovaní, kde ide o konflikt zájmov a kde nie, ale vieme, že ľudský faktor je v každej činnosti tým najrizikovejším a v politike e, je tomu veľmi často tak. Prednedávnom som počula veľmi milý e, citát a ja ho trošku pozmením. Hovoril o korupcii, nie o konflikte zájmov. Prvým aktom korupcie e, nejakého úradníka je, že akceptuje post, na ktorý nie je kvalifikovaný ak by som to trošku pozmenila, tak prvý akt konfliktu záujmov e, e, nejakého e, politika, komisára je akceptovať verejný post, pre ktorý má, má kvalifikáciu Tuto potrebujeme naozaj konkrétne pravidlá. Takže jedna otázka, ktorú by som chcela položiť, je, keď ste vypracovali túto štúdiu, čo ste si mysleli, že by mohlo byť najlepšou inšpiráciou alebo najlepším postupom pre nový kodex správania? Pretože je tu ten kanadský, americký kódex správania, e, korporátny sektor sa zaoberá touto témou, takže ktorý vzor by z vášho pohľadu bol najlepší? Ja mám tiež otázku keď už sa nad týmto zamýšľame, takže máme rok po konci komisie Barozo 2 a bola som prekvapená, že iba 6 komisárov sa snažilo skončiť v priemyselnej sfére, alebo aj skončili Uvidíme, keď tých 6 mesiacov uplynie, uvidíme, ako to bude vyzerať. Komisia Barozo 1, kde po 20 mesiacoch takmer všetci komisári skončili v obchodnej sfére, ale v porovnaní s tým, že sú to tie tintengy a že to je vlastne určitá príprava na ten neskôrší život. Komisári sa veľmi rýchlo učia, naučia sa využívať nové pravidlá, takže tu sa z toho know-how robia peniaze. Nie je to nejaké cnostné, ale chceli, chcela by som, aby tu tie malé a stredné podniky, ktoré si jednoducho nemôžu dovoliť byť rovnocenný, tak aby sme im to zabezpečili. A vidíme, aké sú teda trendy. Chcem, aby ste nám ešte raz povedali, že všetky tieto think tanky, ktoré sú tu, že tie organizácie, čo tam vlastne deje ako to vlastne vy vyhodnocujete z pohľadu na to, čo sa potom deje po tých 6-8 mesiacoch? Máte slovo. Ďakujem za otázky. Pokiaľ ide o overené postupy, myslím, že nie je jednoduché poukázať na jeden systém, ktorý by bol najlepší Myslím, že toto je skôr taká otázka verejnej etiky. Keď sa pozrieme na pravidla a šírenie overených postupov, pravdepodobne e, treba zobrať to najlepšie z jednotlivých oblastí, z jednotlivých systémov. Netreba hovoriť o príklade USA, Ľudia si myslia, že Brusel je do istej miery podobné ako Washington. Keď nastúpil prezident Obama, tak priniesol nové pravidlá. Potom, čo tu boli veľké problémy predchádzajúcich pred prezidentov. Áno, pokazujete na USA, Kanadu a iné európske príklady, ale budeme jednoducho musieť vychádzať z toho, čo máme. A myslím, že tu ide aj o to, aby sme sa snažili byť čo možno najlepší. Myslím, že ak by tu komisia teraz bola, alebo komisári, tak by povedali, že naše pravidlá sú oveľa lepšie ako iné pravidlá. Ale to nestačí. Musíme byť tí najlepší. Musíme byť čo možno najlepší. A Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že sme lepší ako ostatní. A v reakcii na predsedkyňu zdôraznili sme tie úlohy, ktoré, prebralo štyri, ktoré prebrali štyria štyri komisári. Sú tu však aj iné úlohy, ktoré sme považovali za problematické, možno z iných dôvodov, ale je to identifikované v našej správe. Tieto úlohy jednoducho nemali byť povolené, možno nie, ale nebolo to správne vyhodnotené a tieto pravidla neboli uplatnené tak konzekventne, ako mali byť. Či sú tu ešte také šedé zóny? Think tanky sú dôležitou oblasťou. Veľké množstvo komisárov je teraz v úlohe poradcov alebo takých čestných poradcov Boli sme prekvapení, že tento konkrétny prípad tej organizácie, ktorá sa spomínala, jednoducho bola taká úspešná, že to bolo povolené. Takže nie. Pokiaľ ide o túto konkrétnu organizáciu, organizáciu, tak tam sú také korporátne prepojenia. môžeme hovoriť v podstate o think tanku. A ešte ďalšia, ďalší komisár, pán Amónia. Vo štúdii, ktorú taká think tanková organizácia organizovala. A táto štúdia sa venovala otázke energetickej politiky, financoval to Enel, To, nebola, to nebol post na plný úvezok, ale predsa len je to také nejasné, že či to je, čo to vlastne je za miesto, kto to platí, či to je ten think tank. A celé to treba jednoducho viac objasniť. Vielen Dank für die Europäische Kommission vom Generalsekretariat Frau Klesburt. Bitte. Pani Klesburt. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za vašu štúdiu. Komisia zareaguje na tú štúdiu aj na list. Navrhneme obmeny. Viaceré veci by sa mohli povedať. Aké sú teda skutočnosti, ktoré to podporujú? Nesmieme zabúdať na to, že systematicky, ktorý sa týka komisárov, je ukotvený ve zmluvách zakladajúcich Európskej únie, kde sa hovorí, že otázka integrity a diskrétnosti jednoducho je platnosti aj po konci mandátu. Takže nie je až také prekvapujúce, že komisia neprijala nejaké negatívne rozhodnutia. Nie je prekvapujúce, že komisári neinformujú o aktivitách, ktoré by boli konflikte záujmov vo vzťahu k ich predchádzajúcim za predchádzajúcej práci, pretože oni vedia, že musia dodržiavať tieto záväzky a vedia, že v prípade porušenia týchto obligácií je tu konkrétny článok e, zmluv zakladajúcich, jednoducho môže byť proti nemu uplatnený. Mali sme tu jeden prípad, prípad komisára, ktorý sa dostal pred súd za aktivity, ktoré vykonával a sa stiahol z tohto postu a preto vlastne to stiahlo aj zo súdu. Že komisári to vedia, vedia dobre, že nemôžu sa angažovať v takých aktivitách, ktoré by boli proti tomu, ako to je ukotvené v zmluvách. Takže 8 podľa tej štúdie možno týchto ich postav nemalo byť akceptovaných, dovolených, to je možno dobrý výsledok. Takže zdieľame tie analýzy, ktoré prezentovala štúdia, ale nevysvetlilo sa celkom presne, že v akých aktivitách, možno by to bolo treba v rámci tej správy konkrétne sa dočítať ohľadne jednotlivých aktivít, že aké sú tu rizika stretu, stretu záujmov, ktoré súvisia s tým, že jednoducho takáto aktivita nemala byť povolená. Ak by to, nebolo, ak by to bolo v rozpore s predchádzajúcim portfóliom, tak by to komisia nikdy neodobrila. Takže skutočne, že sa tu hovorí, že žiadna takáto aktivita v súkromnej sfére by nemala byť povolená pre bývalého komisára, to samozrejme ide nad rámec, je to príliš ďaleko, nad rámec toho, čo komisia zamýšľala nad rámec toho etického kódexu, ktorý vlastne sa týka komisárov, pretože ich expertíza môže byť na prospech externého biznisu a vlastne tu máte aj túto známu, zaujímavú štúdiu, ktorá je takou, takou referenčnou štúdiou a tam sa vlastne hovorí o zákazoch a limitáciách, ktoré musia byť proporčné vo vzťahu k rizikám a konfliktom, ktorým sa chceme venovať. Komisia je veľmi pozorná pokiaľ ide v tom zmysle, aby sa neautorizovali aktivity, ktoré by mohli prezentovať či už nejaký konflikt s predchádzajúcim portfóliom, alebo nejaký konflikt so záujmami Európskej únie. A istotne vlastne je to v tomto duchu, keď ako pracuje Európska komisia. My budeme reagovať na tieto úpravy ale treba si uvedomiť jednu skutočnosť, že pokiaľ ide o tú známu myšlienku, ktorá vlastne sa tu opakuje, kde bola to, bol to názor etické komisie, teda tá myšlienka etickej komisie, ktorá bola nezávislá. To je zaujímavé, to komisia vlastne už navrhla, že by tu bola taká interinstitucionálna etická komisia, ale bolo to zamietnuté tak na úrovni rady, ako aj parlamentu, takže je dosť ťažké spustiť niečo takéto. Takže komisia spustila etickú komisiu a revidovala jej kompozíciu, pretože sme vlastne videli, že tá prvá etická komisia, tam boli dvoja komisári a jeden externý člen a sme si uvedomili, že to by mohlo vyvolať dojem, že tu je nedostatok nezávislosti a mohlo by to vyvolať dojem, že bývalý komisár nie je dostatočne prísny vo vzťahu k svojim kolegom. Preto vlastne tá kompozícia bola revidovaná. Je tam jeden sudca zo súdneho dvoru, je tam bývalý člen parlamentu, pán Terry Wynne, je tam bývalý generálny riaditeľ komisie. Prečo? Pretože na to, aby ste mohli vyhodnotiť to riziko záujmu, tak potrebujete mať znalosti o tých portfóliách, aké boli aktivity, ktorým sa venoval komisár, takže je dôležité, aby sme vedeli, aby sme tam mali ľudí, ktorí sú experti a ktorí poznajú expertov. Tí externí ľudia jednoducho, ktorí nepracovali v inštitúciách, nevedia tak presne. Ja si myslím, že ak sa pozrite napríklad na Veľkú Britániu, tak tam máte vlastne tam máte vlastne niečo podobné. Takže keď sa pozrieme na túto situáciu, tak si musíme uvedomiť, že 100% situácia, ideálna situácia neexistuje, ale predsa len tá komisia funguje na základ, na takých princípoch veľmi rigoróznych a komisári o tom veľmi dobre vedia a mala som pocit, že pani Kam povedala, že tieto aktivity neboli nahlásené, my sme, sa znamenali, my sme nezaznamenali ani jednu aktivitu, ktorá by nebola mohla byť nahlásená. Bolo to v prípade aktivity jedného komisára think tanku, nebolo to v nejakej súkromnej sfére a neprezentovalo to nejaký veľký, e, veľkú újmu pre záujmy inštitúcií. Ja si myslím teda, že táto správa nie je až taká dramatická, ak sa pozrieme na výsledky. Tak vidíme, že štyria komisári boli zaangažovaní vo 8 aktivitách podľa tých kritérií autora správy. To znamená aktivity, ktoré by mohli prezentovať riziko, riziko konfliktu záujmov. My sme zatiaľ ešte celkom nepochopili, lebo nezdielame celkom túto správu, ale tá analýza tej správy ešte prebieha. Ja vlastne budem koncipovať tú finálnu reakciu. Musí sa to zobrať do úvahy v kontexte politickom a vlastne kontexte toho, ako k tomu pristúpia aj pán Timmermans, pani Georgieva a bude sa to musieť celé preskúmať a potom sa z toho vyvodia konkrétne závery. Myslím si, že komisia už preukázala svoju vôľu zlepšiť tú transparentnosť tejto oblasti. Teraz tu máte vlastne 7 strán, kde sa nachádzajú prepojenia so všetkými aktivitami, kde sa uvádza aktivity, mená komisárov, prípadné prípadné e, porušenia a vždy, keď pani Kan, ktorá je vlastne našou hlavnou klientkou, ktorá žiadala prístup k dokumentom, e, myslím, že 52 krát žiadala prístup k dokumentom, zhruba k 200 dokumentov, vy viete presne, k čomu ste sa dostali, tak my sme vždy reagovali v rámci dodržania teda, čo možno najväčšej miery transparentnosti, takže úprimne nemôžeme atakovať komisiu za to, že nebola transparentná. Uvedomujúci, si, že európsky občania majú záujem prečítať si tento celok, všetky detaily, ale treba si uvedomiť, že tie informácie, ktoré my zverejňujeme, jednoducho sú v súlade s touto jeho snahou, so snahou občana dozvedieť sa všetko, takže nie je žiadna taká inštitúcia na úrovni Európskej únie, ktorá by bola tak transparentná ako Európska komisia, aj v porovnaní s členskými štátmi. Sme minimálne tak transparentní ako tie najtransparentnejšie systémy v európskych štátoch. Takže my sme vždy k dispozícii, ak budete mať ešte patričné otázky. Ďakujem pekne. My si nemyslíme, že je to strata času, to čo tu robíme. Máme pocit, že keď sú tie číselné ujadrenia také, aby sme sa tomu venovali tak už je príliš neskoro, ak sa s tým zaoberáme príliš skoro, tak jednoducho ťažko získame výsledok. Takže myslím si, že táto štúdia je zaujímavá, ale že to je predmet, ktorý budeme musieť my ešte aj ďalej sledovať. A chcem vás uistiť, že to aj budeme robiť. Takže ďakujem za štúdiu a jej predkladateľke, bude tu update tejto štúdie po tých 18 mesiacoch, pretože potom to už bude vážne a zdieľam t- vaše hodnotenie, že nejde tu o nejaké výčitky, ide tu o to, aby sme tento proces vnímali, my to sledujeme a je to dobré, keď si všetci uvedomia, uvedomia že sú takto sledovaní z našej strany. Takže to je súčasť toho projektu transparentnosti a súčasť toho projektu na rovnosť šanci v rámci tohto sektora. Schon eine, eine wichtige Geschichte. Ansonsten sage ich, äh, teile ich Ihre Ansicht. Es sind ähm, interessante, wichtige Ergebnisse, ähm, die man dann im einen oder anderen Fall jetzt dann auch noch mal Takže to sú dobré výsledky, ktoré sa budú musieť potom ešte aktualizovať a uvidíme, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. Takže ďakujem veľmi pekne a vidíme sa zajtra o 9. Tu v tejto miestnosti, kde je tak zima, budeme hlasovať o stanoviskách. Ďakujem veľmi pekne, pekný večer. Okay.